vysokej predstaviteľky e, Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku e, k situácii vo Venezuele. Poprosím o úvodné slovo pána komisára Šemetu. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, správy e, z Venezuely naďalej nás naplňajú obavami, pokiaľ ide o nepokoje a vážne e, násilnosti, ktoré sa udiali za posledné týždne. Oficiálne zdroje hovoria najmenej o 13 mŕtvych a stovkách zranených. Vysoká predstaviteľka pani Katie Ashton už vydala dve stanoviská, kde veľmi jasne vyhlásila, že odmietame všetky e, náznaky násilia a netolerancie zo všetkých strán. Americký súdny dvor pre ľudské práva hovoril o naozaj neprimeranom použití sily zo strany bezpečnostných e, zložiek štátu. Ďalej sa poukázalo na ďalšie útoky na demonstrantov ozbrojenými zložkami. Toto násilie musí okamžite skončiť. Pokiaľ ide o e, verejné zložky, musia zachovať poriadok a musia zohľadniť e, stanovisko vlády, e, že vláda pána Mandura sa nebude tolerovať násilie a naozaj s kutkami potvrdzuje svoje činy. Politická netolerancia a neustále verejné stanoviska kritizujúce tú či onú stranu, môžu len zvýšiť napätie v tomto politickom spore a ďalej e, rozdeľovať spoločnosť. Európska únia a Latinskoamerická oblasť a Karibská oblasť zdieľajú strategické partnerstvo, kde komunita latinskoamerických a karibských štátov je európskym partnerom na samite v Santiago, v roku 2012 EÚ a Venezuela spoločne s ďalšími krajinami v regióne potvrdili e, odhodlanosť e, nenapadnutelnosti ľudských práv. Znepokojuje nás zadržiavanie študentov a politických vodcov vrátane Leopolda Lópeza, vodca sociálno-demokratickej strany E, organizácie e, občianskej spoločnosti e, naznačili, že nevidia nejaké dôvody, ktoré by opodstatňovali tieto väznenia a obvinenia. Vysoký predstaviteľ pre ľudské práva vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili, že tieto obvinenia proti zadržiavaným sú nestran, aby sa nestranne preskúmali a aby sa preskúmala oprávnenosť zadržiavania alebo aby sa obvinení prepustili. To Európska únia i tento parlament vždy bojovali za mierumilovnú mierumilovnosť a mi, e, slobodu prejavu, zhromažďovania a vyjadrenia, vyjadrovania sa. To všetko je pre nás kľúčové. Demonstrácie e, vo Venezuele začali pred dvoma týždňami, keď sa študenti e, stiažovali na vysokú mieru zločinnosti Tisícky ďalších venezuelčanov sa odvtedy pridali e, k demonstrujúcim a bojovali proti nedostatku základných tovarov a vysokej inflácii. Mnohí e, stúpenci vlády sú takisto v uliciach Karakasu. Nikto nesmie byť zadržiavaný za vykonávanie si svojich, svojho práva na zhromažďovanie a prejavu. Je dôležité, aby novinári a e, zastupcovia médií mohli predst- e, slobodne vykonávať svoje povolanie. Predstavitelia nezávislých organizácií hovoria o svojvoľných krokoch. E, Twitter informoval o tých, ktorí e, boli v, o, o informáciách, ktoré boli vo Venezuele zablokované. Občania a politici musia mať možnosť vyjadrovať svoje názory slobodne v médiách. Venezuela má pred sebou základné ekonomické e, problémy a výzvy. Rekordné výšky zločinnosti a e, nedostatok bezpečnosti. Je na Venezuela, aby tieto otázky riešila. Rámec pre komplexný dialog zameraný na vyriešenie situácie by sa mal dohodnúť s opozíciou. Keď, keď sa prezident Maduro pred rokom ujal úradu svoj e, inauguračný prejav otvoril výrazom, že chce mať vládu pre všetkých venezuelčanov. Týmto vyhlásením chcel rozšíriť, e, chcel ponúknuť e, ruku všetkým. Uznal, že takmer polovička voličov volila pre opozíciu. Títo voliči by mali mať v verejnom verejnej rozprave tiež svoj hlas. Všetci majú právo rozhodnúť, ako ich krajina má byť spravovaná. Vyzývame vládu, aby e, sa e, priblížila ostatným segmentom spoločnosti. Tento parlament určite podporí výzvu k čistote verejného názoru. Ďakujeme, e, pán komisár. A teraz dávam slovo pánu Salafrankovi. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, včera sme hovorili o dramatických udalostiach na Ukrajine. A v tejto sále má uh, Ukrajina mnoho stúpencov. I Venezuela trpí uh, špirálou násilia na uliciach po rokoch politiky konfrontácie a nedostatku dialógu e, sa dejú tieto veci, o ktorých ste hovorili. Z, z mŕtvy, 20 e, tisíc mŕtvych ročne, e, inflácia, ktorá má 56%, nárast o 100%, nedostatok základných tovarov v jednej z najbohatších krajín sveta i ľudskoprávna situácia v krajine sa dramaticky zhoršila tento parlament o tom často hovoril. Videli sme, že mladí študenti na ulici boli e, zabití, e, boli tu dramatické prípady, e, takisto vodcu e, opozície, ktorý sme išiel do, do väzenia, brutálne útoky v parlamente. Vážený pán komisár, vy ste to povedali takisto. Komunikácia, média, redakcie e, médií zavreté, e, rôzne, e, rôzne zákroky, kde rôzne inštancie boli zavreté. Takisto nositeľ Nobelovej ceny o tom hovorí Marius Valgas Llosa. Je to krajina, kde kde demokracia naozaj nedýcha. A pred krátkou dobou v tejto sále odznelo i to, akú občianskú odvahu ukazujú e, demonstranti na Ukrajine. Keď som sa v pondelok vrátil z Kievu, tak som práve čítal článok renomovaného teológa, ktorý hovoril o tom, že je tu odvaha slova, odvaha činu, odvaha presvedčenia a odvaha e, zmýšľania názoru a ja si myslím, že títo mladí študenti, ktorí demonstrujú na uliciach, tí politici, ktorí idú na ulice, aby e, bojovali za lepšiu Venezuelu, títo nezávislí myslitelia práve e, majú tento typ odvahy. E, konajú ako ľudia a sú to ľudia, ktorí zastávajú hodnoty dialógu bez nenávisti v srdci ale nie sú pripravení, e, aby sa po ich právach šliapalo. Much, now... Ďakujem pekne, pán Salafranca. No a slovo teraz dostáva pán Garcia. Sí, eh, gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako už povedal môj predrečník, tak Venezuela sa topí v násilnostiach, konfrontáciách, no a to už chronicky trvá 15 rokov a je to teda veľmi znepokojivé. Videli sme a sledujeme, že v princípe tam nedostatok potravín, základných artiklov bezpečnostné zložky postupovali veľmi brutálne e, s vysokým počtom zranených, e, mŕtvych, e, zatknutých. Tento parlament nemôže ostať lahostajný s ohľadom na takýto rozmer agresivity voči mierovému a pokojnému obyvateľstvu, ktoré si želá len to najlepšie pre svoju krajinu. Venezuela je bohatá krajina, má bohaté zdroje ropy, čo by mohol byť zdroj rozvoja. Samozrejme, vláda eh, by nemohla alebo mala prestať eh, darovávať túto ropu eh, krajinám a ohrozovať tak bezpečnosť tých ľudí. Poznáme dobré rodiny, ktoré sa na nás obracajú a ktoré nás žiadajú, aby sme sa prihovorili v ich prospech. Nuž, dá sa povedať, že Európsky parlament dokáže prijať rozumné opatrenia, pretože Európsky parlament nemá žiadne iné nástroje ako to, čo majú demokrati, ale aj tak by sme to mali využiť. No, vo Venezuele prebieha veľká intervencia kubánskych eh, síl. 20, v podstate 20 tisíc slúb chcú destabilizovať krajinu no a obyvateľia Venezuely musia vedieť, že stojíme na ich strane, aby sme eh, využili všetko, čo je v našich silách, tak aby Venezuela bola demokratickejšia a pokojnejšou krajinou. Ďakujem pekne. Chcel by som požiadať rečníkov, aby dodržiavali čas. Ďalším rečníkom je pani Weber na dve minúty. Ďakujem pekne. No už dôvod, prečo ľudia začali s najväčšími protestami vo Venezuele, sú jednoduché strata, e, slobody, nedostatok vládnych kapacít a záujmu ochraňovať obyvateľov a nedostatok základných potravín. Namiesto toho, aby zabezpečili potreby svojho ľudu, rada sa začala mstiť. No a to e, znamená 13 mŕtvych, 17 zranených a stovky zadržaných. No Alde odsudzuje násilnosti, ktoré viedli k toľkým umrtiam a bolesti. A súčasne nás veľmi znepokojuje e, transparentná stratégia vlády e, využiť súčasnú situáciu a predstaviteľov opozície zadržiavať do väzení spolu s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, študentami a žurnalistami. Je na čase, aby vláda vzala zodpovednosť za svoje chyby. Nuž. Nič už poriadne nefunguje a preto ľudia sú v uliciach. Vyzývame vládu a opozíciu, aby e, našli cestu mierového dialógu a dokázali zlepšiť situáciu pre svojich občanov. No a ako spravodajka médiá v tej parlamentu, a tiež ma znepokojuje cenzúra médií, ako aj obmedzený prístup k sociálnym sieťam a blogom. Súhodne s informáciami viac ako 60 zamestnancov médií sú obeťami e, zneužívania moci, e, či už e, postavcov, policie a je úlohou vlády, aby takéto postupy ukončila. A sankcionovala príslušné osoby. Ja vyzývam prezidenta Madura, aby zaistil fungujúce médiá, pretože médiá a opozícia sú základom pre krajiny, ktoré chcú niesť označenie demokratické. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Tavareš na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predseda. Príslušnosť politickej rodine neznamená autoritatívny autoritársky populizmus um, alebo násilné e, činy. A to chcem pripomenúť aj EPP, pretože my často hovoríme o násilí a keď e, hovoríme o Kolumbii, o vraždách e, odborárov, tak teraz v Venezuele zažívame to isté a EPP hovorí a Európsky parlament musí prehovoriť. Predkladáme uznesenie. Ja som si prežiť, prečítal naše uznesenie, kde sa píše, že protesty v Venezuele financujú, financuje americký imperializmus. To snad nemôže byť pravda. A nemôžeme to napísať to ešte, čo napísala voľská vláda opozícii. V iných prípadoch no, je to v niektorých politických rodinách je nekoherentnosť, ale Európsky parlament, otázka ľudských práv musí byť koherentný. No a začína to už u nás doma. A pripomínam Maďarsko a tak ďalej. No a no, ja vyzývam, aby bolo zabezpečené dodržiavanie práva na slobodné zhromažďovanie a vyzývam všetky strany k mierovému dialogu. Vážený pán predseda, musíme podporiť obyvateľov Venezuele. Ďakujem pekne. A teraz pán Tenok, ďakujem pekne, pán predseda. Nie žiadnym a, a prekvapení, že nebol som veľkým fanúšikom Huga Chávesa alebo a, a, jeho chránencov, ako je Nikolás Maduro. Ale e, situácia vôbec nesúvisí e, s katastrofálnou ekonomickou politikou. E, teraz ide o právo protestovať proti vláde, slobodu vyjadrenia, aj slobodu tlače alebo internete. Ja tiež odsudzujem a, vraždy 13 mŕtvych a vyslovujem sústrasť rodinám. Tie umrtia treba vyšetrovať a tých, ktorí to spôsobili, postaviť pre spravodlivosť. Maduro možno bol demokraticky zvolený, ale cenzúra médií a tlak na opozíciu ohrozuje jeho demokratickú povesť. Situácia o Venezuele je veľmi vysoká. Je tam veľa vražd, no a teraz nekontrolované postelecké uh, alebo partizánske, a partizánske síly v Venezuele a, a situácia opozície môže prerásť až do občianskej vojny v krajine. Prezident Maduro, ktorý sa správa čoraz viac ako jeho mentor, Castro na Kube musí prepustiť predstaviteľov opozície, musí prepustiť novinárov a študentov a, a treba zaistiť, aby tie partizánske skupiny boli odzbrojené. Nuž e, treba zabezpečiť pluralistickú spoločnosť zrušením obmedzení médií. My musíme e, pomôcť e, vybudovať skutočnú demokraciu v tejto krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz následujem na jednu minútu pani Zuber. Ďakujem veľmi pekne. No áno, a toto je také déjà vu, rovnaký film, ako sme videli v roku 2012 už boli tam rovnaké strety medzi jednotlivými silami. No a je tam niekoľko veľmi zaujímavých informácií. Už prebieha tu, prebieha tu voľné zabíjanie, infraštruktúra e, musí čeliť mnohým útokom. No a veľmi, jednoduch, veľmi jednoduché pochopiť, že venezuelská vláda nič nezaujíma. Vo Venezuele neexistuje sloboda a nemôže byť v žiadnom ústavnom poriadku e, napísané, že sa má podnecovať násilie. Venezuelská vláda a venezuelský ľud chce nové smerovanie No a parlament hrá hru e, štátneho prevratu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Ody na jednu minútu. pour vous demander, monsieur le commissaire, de transmettre nos remerciements à la haute représentante pour sa déclaration. Chcem poďakovať za vaše vyhlásenie, pán komisár. Venezuela je e, mocnou krajinou skupiny provládne, násilné a ozbrojené konajú e, veľmi e, tvrdo. E, vláda ich neprenesleduje, neodsudzuje. Sú tu, bez, sú tu týrania a väznenia bez procesu súdneho. Sloboda to neexistuje bez bezpečnosti Sloboda bez e, bezpečnosti to je e, anarchia a naopak je to zase diktatúra. E, spoločenstvo karibských a latinskoamerických krajín sa rozhodli mať spoločné spoločenstvo. My rokujeme o politických dohodách s Mercosurom. Venezuela je tu členom. Tento rok je, hovoríme o, o samite v Brazílii Želáme si stabilitu v tejto republike. To je všetko, čo chceme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečekom pani Gomeš. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tie násilnosti proti demenč, demonstrantom to viedlo už vo Venezuele už k 50 mŕtvým. To vlastne uznal aj prezident krajiny. Stovky ľudí sa dostali do väzenia. To je neakceptovateľné. Národ tejto krajiny sa jednoducho sťažuje zo zvyšujúcej sa inflácie, nedostatku základných potravín, telotelnosti práva a je tu popierané právo zhromažďovať sa, základné ľudské práva sú pošliapávané a vláda tejto krajiny by mala začať konečne s celou krajinou produktívny dialog. Mali by sa oslobodiť väzni, ktorí sa dostali do väzenia z politických dôvodov. Sú tu potrebné viaceré kroky, ktoré sú dôležité na to, aby skutočne sa prejavilo to, ak prezident skutočne myslí zlepšenie situácie v krajine vážne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz je na rade pán Huntis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ctení kolegovia a kolegyne. My vieme veľmi dobre, aký vývin tejto krajine momentálne je. Nie preto, že sa o, o tom dostávame, teda informácie z masových médií, ale Ide tu skutočne o konkrétne fotografie, kde sú zachytené násilnosti, ktoré sú zverejňované v tlači a sú to fotografie, ktoré pochádzajú z Caracasu. Avšak vo Venezuele vidíme, že sa situácia prezentuje úplne inak. Hovorí sa tam, že protest v krajine je iba kvôli tomu, že ľudia chcú vyššiu životnú úroveň. A my sme videli, že tie posledné posledné, posledné vývin situácie v tejto krajine za ostatné roky viedli k skutočne k veľkým zmenám a prezentuje sa tak, ako keby to opozícia nechcela prijať. Takže na ulici máte ľudí, ktorí sa vodí v podstate dobre, ktorí zarábajú dobre. Takto sa to všetko prezentuje v tejto krajine. Imperialistická politika Spojených štátov amerických v tejto krajine ako keby nemala už pokračovať v tejto krajine ale my podporujeme občanov tejto krajiny a chceme, aby nastali demokratické zmeny. Je tu modrá kartička, akceptujete túto kartičku? Áno, nech sa páči, máte slovo. E, je to pravda alebo nie je pravda, že v Karakase je teda násilie a že to jednoducho je podporované vládou? Chcete reagovať? Nech sa páči. Ja si myslím, že ja som predsa odpoveď dal. Násilnosti sú tam, ja neviem, z akej krajiny vy pochádzate, pán kolega. Ja si myslím, že vy hovoríte ešte o vlastných skúsenostiach a viete, ako to je vlastne s médiami, viete, ako to je. Áno, sú tu mŕtvi, sú tu napätia, ale preskúmalo sa to skutočne tak, kde, títo, kde sú dôvody, odkiaľ pochádza toto násilie a ktorým smerom sa toto násilie má uberať, ako na to treba zareagovať. Venezuela je demokratickou krajinou, ktorá, je momentálne, ktorá čeli momentálne útokom. Je, bohatá, je to bohatá krajina na ropu a my vieme, ako sa s tou ropou naklada. Európsky parlament jednoducho musí podporiť suverénny, suverénny národ tejto krajiny Ďakujem pekne za vašu odpoveď a teraz dostane slovo ďalší rečník, pán Mato Androver. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Občania Venezuely e, trpia a my jednoducho odmietame, aby toľko nevinných ľudí trpelo v takýchto podmienkach. A ja si myslím, že tu nesmieme zavedať preto všetkým na obete všetkých tých rodín, ktoré pochádzajú z Kanárskych ostrovov a z Európy. Pozrieme sa teda na túto krajinu a <clears throat> vidíme, že občania tejto krajiny chcú žiť v miery a jednoducho majú na to aj právo. Majú právo mať k dispozícii základné potraviny, právo na to zhromaždiť sa na ulici, bez toho, aby im niekto sa vyhrážal, že budú zabití. Majú právo na demonstrovanie bez toho, aby sa dostali do väzenia. Vláda musí všetky tieto základné práva akceptovať a nemôže jednoducho takýmto spôsobom, v prípade, že sa budú tieto práva porušovať, akceptovať. Národ Venezueli podpor, potrebuje našu podporu a my ich nemôžeme nechať osamotených. Ďakujem veľmi pekne a teraz môžeme začať so spontánnou rozprávou. Máme tu veľa rečníkov, ktorí sa prihlásili a preto vás požiadam, aby ste dodržiavali časový priestor, ktorý vám je daný. Pán Kelam, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi vyjadriť moju podporu desiatkám ľudí a ich príbuzným, ktorí prišli o, smr- ktorí prišli o život. Uh, myslím, že je veľmi dôležité, aby aby táto situácia nebola nejako v tieni toho, čo sa deje na Ukrajine. Obe situácie sú veľmi významné tieto masívne reakcie sú jednoducho reakciou na rastúci autoritarizmus, nedostatok základných potravín v tejto krajine a obmedzovanie slobody prejavu. Myslím, že vláda pána Madura je zodpovedná za tieto tragické udalosti a mali by sa okamžite prepustiť politickí väzni a umo- umožniť sloboda prejavu a zhromažďovania sa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Angulo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, chcel by som najprv uh, privítať našich hostí, ktorí sú dnes na balkóne a vítam ich srdečne v Európskom parlamente. Áno, nás bolí to, čo sa deje momentálne v tejto veľkej krajine vo Venezuele. Bohužiaľ, táto krajina zažíva dramatické situácie. V súčasnosti je to takmer núdzová situácia z pohľadu medzinárodného. Je to skutočne situácia, kde vláda ide proti svojim občanom, nemôžu sa vyjadriť. Občania opo- predstaviteľe opozície sú prenasledovaní a to najhoršie je, že táto vláda sa nazýva revolučnou vládou a zabíja svojich vlastných ľudí. Vláda Madura je jednoducho zodpovedná za tieto strašné skutky a preto musí Európsky parlament odsúdiť vládu prezidenta Madura a podporiť národ tejto krajiny, ktorý žiada iba spravodlivosť a demokraciu. Áno, a ďalším rečníkom je Pani Bilbao Barandika, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia vo Venezuele je skutočne veľmi vážna. Máme tu stovky mŕtvych, veľa ľudí je vo vezeniach. Ja vyjadrem solidaritu s občanmi tejto krajiny. Vláda je proti disidentom, potlačuje slobodu tlače a krajina je politicky polarizovaná. Potrebuje zmierenie a táto krajina mu potrebuje dialog medzi predstaviteľmi vlády a opozície, potrebuje mierové riešenie pre súčasnú situáciu. Mali by sme zakročiť a charta ľudských práv by takisto mala byť implementovaná. Európska únia jednoducho nemôže opomenúť túto situáciu, ktorá v tejto krajine momentálne je. Musíme jednoducho sa vyhnúť nejakým ďalším konfrontáciám do budúcnosti a nemôžeme postupovať bez toho, že by sme si to všímali. Teraz len slovo pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Rada by som v tejto diskusii pripomenula,

Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pán Stier. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Už po určitú dobu je to určitý e, rozklad demokratických inštitúcií a autoritatívny prístup e, narastá nedostatok politického dialógu a špirála násilia, nepriateľné násilie na študentoch, spravodlivosť, politi- je, dôle, je dôležitá politika, vyše, spravodlivé vyšetle, vyšetrenie a e, zločinov. Pán Maduro síce apeluje smerom k mieru, ale e, súčasne e, je skôr potrebné, aby svojmu vlastnému národu pomáhal a zlepšoval situáciu vo Venezuele, pretože tí ľudia, e, jeho obyvateľe tejto krajiny potrebujú mier obyvateľstvo e, Venezuely, sme s vami. Thank you, President. What a spectacle. Uh, tu v parlamente, pán predseda, naozaj vidíme divadielko. Uh, vidíme, že tu hovoríte o ľudských právach na pravej strane uh, parlamentu. Tí, ktorí zabúdate na Irak a iné krajine, dúfate pritom súčasne, že padne venezuelská vláda. Prečo? Pretože od to od príchodu k moci Šaveza e, je tu dohoda vo Washingtone k neoliberálnej politike, pretože sú tu e, programy e, bolívijskí misionári a tak ďalej, pretože sú všade na svete táto kraj, v tejto oblasti bola inšpirácia pre socialistov 21. storočia. Ale ja hovorím, no Pasarán žiadny ďalší štátny prevrat. Tieto pokusy e, e, neprejdú, ľudia dokážu e, sa mobili, mobilizovať a posunúť vpred revolúciu, revolučný proces a dokážu sa postaviť proti ekonomike, proti, proti tomu, aby niekto vla, finančný sektor vlastnil časti priemyslu. Modrá kartička od pána Tavareša na vás, pán Murphy. Prosím stručne, pán Tavareš. Paul, vy viete, že sme na, e, v mnohých veciach na jednej strane, ale vy ste použili sveté slova no pasaran. Vy viete, že tieto slova boli proti politickému útlaku. Veríte, že politické, eh, že pravica je eh, oprávnená použiť, použiť eh, politický, politický útlak, alebo veríte skôr ako ja, aby politický útlak nepotláčal pluralitu a slobodu všetkých ľudí? Ďakujem. Neverím, že, proti, že kontra revolucionárske snahy sa dajú potlačiť represívne to nie je situácia. V Venezuele násilie prichádza z pravej strany. Má v tom ruky americký imperializmus. Ak sa pozriete na povahu protestov, kto sa zúčastňuje, sú tu bohatí študenti, sú to elity, tí, ktorí demonstrujú. Nie, odpovedou nie je represia, ale mobilizácia v prospech síl revolúcie. Ďakujem.

treba sa od neho odraziť. venezuela potrebuje nové demokratické voľby nie ďalší experiment. ďakujem. <coughs> Pán predseda, e, som otrasený demagogickým charakterom dnešnej diskusie. V roku 2013 vo Venezuele e, prebehli voľby parlamentné i regionálne, komunálne voľby. Všetky typy volieb e, demokraticky e, boli, ich vyhrala legitímna vláda vo Venezuele a treba rešpektovať takýto demokratický výsledok. To, čo tu vidíme, je pokus o E, destabilizáciu toho všetkého, čo e, voľby e, priniesli. Snažia, je tu snaha z, zlomiť terajšiu demokratickú vládu v demokratickej krajine s ústavou, s rozdelením právomoci a všetkými právnymi zárukami. Snažia sa dobehnúť to, čo Honduras Paraguaj realizovali. Ide tu o to zabrániť dialógu o ktorý sa venezuelská vláda snaží. Ľahkovážnosť, s akou sa e, obvinuje e, táto vláda, to je e, niečo, niečo neprípustné. Nemožno len takto žalovať. Ďalší rečník na minútu. Pán Bielan. Ďakujem. Všetci si kladieme rovnakú otázku. Či Karakas bude ďalším Kievom? protesty, e, či e, e, protesty sa, pres, sa menia na krvi prelievanie. Sú tu zbranie obrátené voči vlastným občanom. Chcem vyjadriť solidaritu protestujúcim a chcem apelovať na vládu, aby ukončila násilie voči vlastným občanom. Apelujem na vládu, aby rešpektovala základné práva, slobodu prejavu a slobodu médií. Vláda musí chrániť svojich občanov, ale nemôže to e, robiť prostriedkami násilnými. Preto očakávam konštruktívny dialog s opozíciou a e, z uspokojenie základných potrieb. Ďalším rečníkom je pán Kelly. Náš záujem Mám e, osobný záujem o Venezuelu, pretože e, tam mám brata, ktorý od roku 79 je v krajine katolickým misionárom. Môžem vám povedať, že venezuelčania sú veľmi milí, e, rozumní ľudia, ktorí chcú mier a prosperity, ktorú, prosperitu, ktorú im režim roky upieral a dával tieto prostriedky len vybranej elite. A teraz je to veľmi zložité, pretože terajší vládca má možno rovnakú charizmu ako Chávez. Musí však e, rešpektovať opozíciu a slobodu prejavu a pred ďalšími voľbami treba zabezpečiť, aby tieto boli medzinárodne monitorované, slobodné a ktokoľvek sa dostane k moci, musí rešpektovať slobodu každého a musíme, musia sa e, zvýšiť živo, zlepšiť životné podmienky tých najchudobnejších v krajine. Ďakujem. Ďakujeme. Je mi ľúto, nemáme dostatok času. Musíme pokračovať k záverečným poznámkám. Chcem požiadať o záverečné poznámky pána Šemetu. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Záverom E, mi dovolte, aby som zdôraznil základné body e, svojho vystúpenia. Odsudzujeme netoleranciu a použitie násilia. E, obávami nás naplňajú nepokoje vo Venezuele. Rozosmútení sme z množiacich sa obetí a správ z krajiny je dôležité, aby verejné orgány zabezpečili, že všetci občania budú môcť vykonať svoju slobodu na, na prejav, zhromažďovanie. E, novinári musia mať možnosť vykonávať svoje e, povolenie slobodne. Musia vedieť vyjadriť svoje, svoje názory a obavy ľudí vo Venezuele sú oprávnené a preto majú i právo na demonstrovať mieru milovne. Vláda i opozícia by mali naďalej e, pokračovať v komplexnom dialógu, aby sa ukončilo násilie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, mám tu 6 návrhov uznesenia k tejto rozprave. Spoločná rozprava je ukončená a hlasovanie bude dnes o 12. Next item. Ďalším bodom nášho programu je vyhlásenie komisie dôsledky nepriaznivých poveternostných podmienok v jednotlivých členských štátoch.